E, celý text bude potom e, aj v zápisnici z našej schôdze zverejnený. Ďalej vás chcem informovať, že vo štvrtok predseda parlamentu a e, predseda rady podpíšu, podpíšu na základe článku 561.2 články podľa bežného postupu. Názvy týchto dvoch zmluv budú zverejnené v zápisnici. Pán Borgecio, pán Borgecio, vy ste si požiadali o slovo k nariadeniu, nech sa páči. Dnes ráno v Taliansku v Benátkach 30 ľudí bolo zatknutých políciou za e, stanovisko, pretože sú to benátsky e, bojovníci za nezávislosť, zastancovia nezávislosti. Žiadam, aby sa o to, tým zaoberal Európsky parlament, lebo to je porušenie práv. Predsa nemôžeme nikoho prenasledovať za jeho myšlienky. Ďakujem, pán Barbieca. Ak to určite chápete, nemáte to nič spoločné s našim programom, ale predsedníctvo si vaše vyhlásenie e, poznačilo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja tu mám taký kritický bod. Chcela by som sa obrátiť na predsedu parlamentu. Tu ide o správu, ktorá sa týka absolutória parlamentu. Je tam odsek, ktorý, z ktorý prišiel výbor pre kontrolu rozpočtu, odsek 47, označila predseda za neprípustný. I tu ide o to, ako sa zachoval predseda v rámci e, e, záležitosti Dali. Tu ide o to, ako Mesiace trvalo, kým nám poskytol informácie a potom a rečička bola prerušená. Pani Gresle bol prerušený mikrofón. Pán predseda hovorí, nemáme e, tlmočenie. Pani Gresle, e, pokračuje pán predseda. Tieto pripomienky, ktoré súvisia s riadením a spravovaním rozpočtu, E, môžete predniesť, keď budeme diskutovať o tomto bode e, počas e, tohto plenárneho zasadnutia dnes večer. Mohli by ste nám povedať, aký právny základ, pretože sa tu vypustil tento odsek, je tu predsa článok 157, ktorý sa týka akor nepripustnosti pozmeňujúcich návrhov. Preto to musí byť možnosť, aby poslanci tohoto parlamentu sa mohli položiť predsedníctvo tohoto parlamentu normálne serióznu otázku. Ďakujem. Právny základ e, sa riadi článkom 22 a takýto typ poznámok treba predniesť na začiatku e, rozpravy k danému programu. A teraz tu hovoríme o zmenách v programe. A v okamihu, keď dôjde k diskusii o rozpočtovom absolutóriu, každý môže predniesť svoje e, pripomienky. A teraz prejdeme k programu, tak ako ho stanovila konferencia predsedov. Máme tu návrhy na zmenu programu e, v stredu 2. apríla.